Chcete skontrolovať 131? Dobre, spravíme tak. Eh, hlasujte, prosím. Končím hlasovanie.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 Hlasovanie ukončené. 61 za, 48 proti, bolo to prijaté. 228 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže to si overíme. Dvestodvadsaťpäť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 Teraz eh, prechádzam k kompromisu 19 za, proti, zdržali sa prijatý po, pozmeňujúci návrh 245 eh, za, proti, zdržali sa prijatý 246 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatý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 proti, zdržali sa. To si overíme, devinu si overíme, hlasujte. Sto jedenáctka hlasovanie, alebo teda jedenáctka hlasovanie ukončené. 55 za, 53 proti, bolo to prijaté. 10 a 11 spoločne za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 27 za, proti zdržali sa prijat, zamietnutý, 28 za, proti zdržali sa prijatý, 34 za, 33 za, proti zdržali sa. To si overíme, 33 si overíme, hlasujte. Tridsaťšesť za, proti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 No a teraz budeme hlasovať o návrhu správy, a znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovanie. Dvaja ešte chýbajú. Chcete zahlasovať? Dobre, hlasovanie je ukončené.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 So, dann nehme ich die voting Liste. Can we ask for... Dobre, takže my radi by sme požiadali, aby bola prenastavená, pre, bolo prenastavené z, z, zariadenie, Dear colleagues, milé kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v zasadnutí výboru AFET. Popil som, že zariadenia boli preprogramované, prenastavené a prichádzame k bodu číslo 2. Prijatie programu. Má niekto nejaké pripomienky? Pán Austrevičius, chcel by ste niečo povedať? Pán Preda? mohli by ste nás informovať trochu o udalostiach v Moldavsku. No, pán predseda, ak je to pravda, súd Kišineve neodsúhlasil mandáta Andrea Masieva, ktorý bol zvolený za nového za nového primátora Kišneva, tak musíme sa vyjadriť na spoločnom zasadnutí s Envy. Kristian Predal o tom už hovoril. Momentálne No, pracujeme, aby dnes prišiel niekto z ESVČ a informoval nás o tom, čo presne sa deje v Kišneve. A hneď, keď budeme mať nejaké informácie, tak vás budeme informovať. Knut Fleckenstein. No dobré. Tak musíme sa dohodnúť, že budeme musieť zmeniť program na pár minút dnes a vtesnať tam niekoho z ESVČ o Moldavsku. Dobrá, ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky. Dnešný program je prijatý a dostávame sa k bodu číslo 3, oznámenia predsedu. Ja nemám žiadne oznamy. Bod číslo 4, schválenie zasadnutí, schválenie zápisníc zo zasadnutí 19. a 20. marca a 20. marca, 17. marca a 26. marca nejaké eh, apríla nejaké pripomienky. Ak nebudú dokonca žiadne pripomienky, tak Zápisnice sú schválené. A teraz elektronické hlasovanie, bod číslo 5, dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom a bod číslo 6, dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. Spravodajka v obidvoch prípadoch je pani Saifi. Chceli by ste niečo povedať, pani Saifi? Máte slovo, nech sa páči. Ale vidím, že nechcete povedať nič, no výborne, takže prejdeme priamo k hlasovaniu. Takže začneme hlasovaním návrh, odporúčania návrh rozhodnutia o partnerstve eh, a dohode o partnerstve a spolupráci medzi EU a Irakom. To je len jedno hlasovanie, kto je za, proti. Čiže to menovité hlasovanie, pardon. Eh, takže budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 52 hlasov za, 2 proti. Teraz prejdeme 52 vrátanie, teda 52 hlasov za vrátanie iný diel. A teraz prejdeme k hlasovaniu a začneme pozmeňujúci návrhom číslo 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, Prijatý. Pozmeňujúci návrh 71 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky. So všetkou úctou k našemu podpredsedu. Podpredsedovi otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 72. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 17 za. Kontrolujeme si to. Dobre. Hlasovali sme o pozmeňujúcom návrhu 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Myslím si, Áno, prijaté. Kompromisný návrh 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Dobre, tu si to potrebujem skontrolovať. Otváram hlasovanie. Tri traja kolegovia ešte nehlasali. 64 plus Nina Traja buď spia, alebo chýbajú. Uzatváram hlasovanie. A bolo to prijaté. Kompromisný návrh 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 105, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 22, kto je za, kto je proti, kto sa 105, myslíte? Chcete skontrolovať hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 105? Dobre, hlasujeme ešte raz o pozmeňujúcom návrhu 105, skontrolujeme si hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Toto sú pomerne jasné väčšiny, ktoré žiadate, aby boli skontrolované. Prosím, pýta sa predseda. Ale e, vidíte, či vedúci jednotlivých skupín indikujú, ako sa bude hlasovať. Pán Fleckenstein pán predseda. Kolega má určité problémy dnes ráno. Možno by si mohol sadnúť do, prednej, do predného radu, aby videl lepšie. Dobre. Teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu 22. Prijaté. Kompromisný návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 113, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmenujúci návrh 121. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prije. Zamietnutý. 122. V, v troch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A toto bolo schválené. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 123, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 124, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 25, za, proti, zdržali sa, prijaté. 129, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 26, za, proti, zdržali sa prijaté. 135, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 137, kto za, proti, zdržali sa prijaté. 138 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Komerčný návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 2. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis návrh 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis návrh 4, proti, za, za proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Skontrolujeme Hlas, kontrolujem hlasovanie o bode pozmeňujúceho návrhu 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to bolo jasne zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kompromis za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 24. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté prijatý kompromisný návrh a budeme ešte kontrolovať hlasovanie. O bode 25 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zdržali sa. Bol to jasne prijaté. Kompromisný návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijatý. pozmeňujúce návrh 30, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. 33 v dvoch častiach. Prijali sme kompromisný návrh 7, takže časť 1 odpadáva, takže budeme hlasovať iba o časti 2. Chápem to správne. 33 časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh 8, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 44. Dobre, skontrolujeme si to. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 42. Otváram hlasovanie. Je to uzavreté a je to zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 46 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 46, kto je, eh, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 47, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme na stanovisko výboru DV. Pozmeňujúci návrh 1, proti, zdržali sa, prijaté. Mhm. Nie, nechceme ovplyvniť tieto vzťahy. Pozmeňujúci návrh 2, prijatý. Číslo 7 za, proti, zdržali sa. Prijaté 10 za, proti, zdržali sa. Prijaté 13 za, proti, zdržali sa. Prijaté 19 za, proti, zdržali sa. Prijaté 21 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Potom máme 26 z 9 za, proti, zdržali sa. Prijatý. A teraz prejdeme k elektronickému hlasovaniu o návrhu správy v znení pozmeňovacích návrhov. Otváram hlasovanie. Dvaja kolegovia nám stále chýbajú. Uzatváram hlasovanie. Správ, návrh správy prijatá 51 hlasmi proti 3. Gratulujeme spravodajcovi. Teraz prejdeme na bod 7, odporúčanie pre radu k 73. zasadeniu valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Spravodajcom je pán Eugen Freund. Eugen, chceli by ste povedať niekoľko slov, nech sa páči. Bolo mi povedané nepovedať radšej nič, avšak chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a kolegom za prípravu návrhu správy a teším sa na pozitívne hlasovanie o nej. Ďakujeme veľmi pekne, vážení kolegovia. Pani Lochbiller, chcete niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda chcela by som oznámiť ústny pozmeňovací návrh, e, pretože USA včera odstúpila e, z Rady pre ľudské práva OSN, takže aby sme podporili spravodajcu, chcela by som prečítať znenie tohto e, návrhu. Ľutujeme rozhodnutie USA odstúpiť z, radu, z Rady pre ľudské práva OSN, pretože podpora EÚ pre toto nevyhnutnú organizáciu e, ľudských práv e, neustále pokračuje. Je to niečo, čo, aj keď kritizujeme nedostatky, avšak toto je e, iba nedávny vývoj udalostí a ja dúfam, že budete akceptovať tento ústny pozmeňovací návrh. Ja nemám problém s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom Nejaké pripomienky z ostatných politických skupín? Mm, Kristian, mohli by ste si zapnúť mikrofón možno? Nechápem to celkom. Chcete nahradiť ten text? Je to dodatok? Pani Lochbiller, Toto je aktualizácia. Je to dodatok. Nenahrádza sa ten text. Toto už eh, E, tam kritizujeme e, Radu OSM pre ľudské práva, ale toto je dodatok, dodatočný text. Takže budeme hlasovať o tomto ústne podanom pozmeňovacom návrhu úplne nakoniec. Je to pomerne dlhý zoznam, čo nás čaká, takže začneme. A snažíme sa byť rýchli v našich pohyboch rúk. Začneme na pozmeňujúcim návrhom pána Tenoka, 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 52 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 52, otváram hlasovanie. Traja poslanci nám stále chýbajú. Dobre, uzatváram hlasovanie. A toto je prijaté 53 za, proti, zdržali sa prijaté 54 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 54. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené 30 ku 27, takže veľmi tesne. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 57 za, proti, zdržali sa. 57 budeme si to musieť skontrolovať, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 3 za, proti. Ospravedlňujem sa, 65 eh, kovačov eh, Hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamiet- eh, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Komisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Komisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. sa návrh 71 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to elektronicky. A návrh pána Jo Leinena je jasné, že traja kolegovia odišli z miestnosti alebo nejavia záujem účasť na schôdzi. Uzatváram hlasovanie a toto je zamietnuté. Potom máme 72 a 75 hlasujeme spoločne. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, schválené. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 88 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Hlasujeme 88. Otváram hlasovanie. Traja kolegovia stále, stále spia. Uzatváram hlasovanie a je to schválené. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 90, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 91 až 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 114 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 115 odpadáva a prejdeme na kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 121 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 121. Uzatváram hlasovanie. To bolo schválené kompromisný návrh 11 za, proti zdržali sa schválené kompromisný návrh 12 za, proti zdržali sa schválené pozmenujúci návrh 135 s, s ústnym pozmenujúcim návrh. Chcete skontrolovať hlasovanie o kompromisnom návrhu 12? Dobre. otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To je divné. 135 z ústny pozmeňovať od pána Kovačova, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 136 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 136. To bude veľmi podobné ako predchádzajúca situácia. Šiesti kolegovia chýbajú, zobuďte sa prosím. Uzatváram hlasovanie. 27 ku 30 zamietnuté. Pozmeňovací návrh 137. Hlasujeme po častiach. Časť 1 za, proti zdržali sa. Skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Je to prijaté. 27 za, 27 proti. Hlasovanie druhej časti za, proti. Zdržali sa. Preveríme si druhú časť. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 138 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 145 za, proti, zdržali sa, prijaté. 146 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Pán Leinen. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatý. 176 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatý. 179 za, proti, zdržali sa prijatý prijaté 180, 181 za, proti, zdržali sa zamietnuté 182 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 182, pán Múdy, za. Teda otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. 183 za, proti zdržali sa prijaté, 184 za, proti zdržali sa prijaté, 185 za, proti zdržali sa prijaté, 186 za, proti zdržali sa prijaté, 187 za, proti zdržali sa, preveríme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromis 21 za, proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti. Zdržali sa prijaté. 193 pani Lochbiller za, proti. Zdržali sa prijaté. Preverujeme 193. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 194 odpadáva. 196 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 197 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 198 za, proti, Zdržali sa. Preverujeme 198. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 204 za, proti, zdržali sa, prijaté. 206 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 207 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že zamietnuté, ale môžeme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvesto trinásť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 214 za, proti, zdržali sa, preveríme. Bolo by to nápomocné, keby ste viac dvíhali ruky. Otváram hlasovanie. Traja kolegovia stále chýbajú. A je to prijaté. 28 za, 24 proti, 215 za, proti, zdržali sa prijaté, 216 za, proti, zdržali sa prijaté, 217 za, proti zdržali sa zamietnuté, 218 za, proti zdržali sa prijaté, 219 za, proti zdržali sa preverujeme. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 25 za, proti zdržali sa prijatí. 222 za, proti zdržali sa zamietnuté. 223 za, proti zdržali sa prijaté. 225 za, proti zdržali sa prijaté alebo zamietnuté. Preveríme si 225. Helmut Scholz, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 234 pani Saifi za, proti, zdržali sa prijaté. 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 236, 237 za, proti, zdržali sa Prepačte, takže nie je to uh, vymazané, je to po, požiadavka o vymazanie, takže najprv samozrejme hlasujeme 236 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Uh, a teraz prejdeme k pani Lochbilher 237 za, proti, zdržali sa. Preverme si 237. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Pán Borgecio, Pán predseda, eh, mohli by ste poprosiť eh, talianskú kabinu tak, aby tlmočili, tak aby sa to eh, dalo rozumieť. Nič nepočujem točiť totiž. Oh. Okay, hello Italian booth. Takže uh, odkaz pre taliansku kabinu. Mohli by ste niečo povedať? Prosím. Pán Borgecio, počujete niečo z talianskej kabiny? Dobre. Dobre, takže 238, pán Kovačev za, proti, zdržali sa, prijaté. 242 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 251 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 256 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 257. E, máme to rozdelené na neuveriteľných 5 častí. Takže začneme s časťou číslo 1. Za, proti, zdržali sa. Preverujeme. So, the vote is open and the vote is... Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to jasne prijaté. Teraz hlasujeme o časti číslo 2 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že je to prijaté. Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Čas 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Časť 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa. Preveríme si časť 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 258 za, proti, zdržali sa, prijaté. 259 za, proti, zdržali sa. Dvestopäťdesiatdeväť preverujeme. Otváram hlasovanie. Je to končené, prijaté. 260 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. 265 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 267 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Radšej si to preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 268 teda odpadáva. Teraz prejdeme k 269. -ke. Pán Šolc za, proti. Zdržali sa. Preverujeme 269. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie to prijaté. 276 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijatí. 279 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. 279. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 281 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 282 za, proti, zdržali sa, prijaté. 283 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 284 eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 285 za, proti, zdržali sa prijaté, 286 za, proti, zdržali sa prijaté, 287 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 288 za, proti, Ste si preveriť 287. Zdalo sa mi, že je to úplne zrejme, ale teda napriek e, výsledku zo včera večera chápem. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Tesne zamietnuté. 288 za, proti zdržali sa zamietnuté. Preveriť. Dobre, preverujeme Moody 288. Otváram hlasovanie. Končím. Hlasovanie je to prijaté. Kompromis 34 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 300 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa, prijatý. 309 Helmut Scholz za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 316 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to ešte, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 318 až 321 spoločne. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 300. Nie, toto bolo naozaj úplne jasné. Nekontrolujeme. Takže 322, pani Lochbíler. Za, proti, zdržali sa. A teraz si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté 29 za 28 proti. Dobre, 323 bolo prijaté, takže 323 je bezpredmetné a 324 tiež. A 325 rovnako. Takže opäť Claire Moody, 326 za, proti, zdržali sa. To si overíme, 326 si overíme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. 30 k 28 proti. To bolo naozaj tesné. 327 Loch Bieler za, proti, zdržali sa prijatí. 328 za, Tanok za, proti, zdržali sa prijatí. 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa To si overíme. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijatí. A e, tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 27 si overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, tak si to overíme. 33, hlasujte. Hlasovanie ukončené a bol zamietnutý. 44 za, proti, nezdržali sa, kontrola, 40, 34, hlasujte, hlasovanie ukončené, prijatý. 35 je tým bezpredmetná, kompromis 45 za proti, zdržali sa prijatý kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijatý 42 za, proti, zdržali sa prijatý 43 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz ústny pozmeňujúci návrh číslo 2, ktorý bol predložený na začiatku dnešného hlasovania. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Teraz elektronické hlasovanie o tomto návrhu. Takže elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Dvaja kolegovia stále nehlasovali, alebo tu chýbajú. No dobré, hlasovanie ukončené. 29 hlasov za, 9 proti, 20 sa zdržali. Gratulujeme správodajcovi. No, už máme 15 minút meškanie, takže bezprostredne prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Bod číslo 8. Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou. Spravodajcom je náš kolega a kamarát Bas Belder. Chcel by si niečo povedať? Nie? Takže môžeme prejsť okamžite k hlasovaniu. Compromise 11. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí 12 za proti, zdržali sa prijatí 104 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 104 si overíme Castaldo, hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to jasne prijaté 110 za, proti, zdržali sa prijatí 115 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatí. 131 za, proti zdržali sa, to si overíme. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Teraz prejdeme 133 za, proti, zdržali sa prijatí. 134 za, proti, zdržali sa prijatí. 139 za, proti zdržali sa prijatí. 141 za, proti zdržali sa zamietnutí. To si overíme boštináru Lajnen. Hlasujte. Dobre, hlasovanie je ukončené. A teraz to bolo ešte jasnejšie. Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatí, 152 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 170 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 19 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 20 za, proti zdržali sa prijatý. 21 za, proti zdržali sa prijatý. 184 za, proti zdržali sa zamietnutý. 185 za, proti zdržali sa zamietnutý. 186 za, proti, zdržali sa. Dobre, takže si to overíme. 186, hlasujte. Hlasovanie je ukončené a tentokrát to bolo opäť zamietnuté. 187 za, proti, zdržali sa to bolo zamietnuté, ale môžeme si to overiť. 187 hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 27 hlasov za, 26 proti. Sto osemdesiat osem. we now need the... No, teraz budeme potrebovať video rozhodcu. Čo sa vlastne stalo s vašim zariadením? No je mi ľúto, musíme pokračovať. Nie je to koniec sveta, verte mi. Was mache ich? Ach so. Sandra? Sorry, I was not... Prepači, ja som nehlasovala. Ja som zmeškala hlasovanie, takže výsledok bude rovnaký, pretože ja budem hlasovať za. No, dobrá vec je, že všetci sme si všimli, kto hlasuje a kto nie. Takže kvôli mieru v duši môžeme zopakovať hlasovanie. No a teraz 187. 187 ešte raz hlasujte. Sto osemdesiat sedem. Stále hlasuje o dvoch ľudí menej. Posledná príležitosť, nehovorte mi, že máte pokazané zariadenie, hlasovanie je ukončené. 27 za, 28 proti, bolo to zamietnuté. Teraz 188 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 195 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 197 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 197 hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 24 za, proti zdržali sa, prijatý. 199 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 200 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 201 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 202 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 203 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 212 a 214 za, proti, zdržali sa prijatí. 213 za, proti, zdržali sa prijatí. 220 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 221 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 222 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 26 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 27 za, proti zdržali sa prijatí, 231 za, proti zdržali sa prijatí, 239 za, proti zdržali sa prijatí. A teraz 241, pán Castaldo v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Ale prvá časť bola prijatá, takže chcete druhú časť, no dobre, si to overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. No je to jasné. Bolo to zamietnuté. 244 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 246 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 246, to si overíme, dobré. Dobre, 246 a hlasujte. Ukončené. Bolo to zamietnuté. 247 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 248 za. To si chcete overiť. pozmeňujúci návrh pána Šafárusera väčšinou nezískajú väčšinu, ale môžeme si to overiť. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Dobre, že sme si to overili. 247. No a prejdeme teraz na 248. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 249 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 249, hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasujte. Hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. 252 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa, prijatí. 255 za, proti, zdržali sa, prijatí. 256 za, proti, zdržali sa, prijaté. 257 za, proti, zdržali sa, prijatí. 258 za, proti, zdržali sa. Opäť prehrali bolo to zamietnuté. Úvodné ustanovenia. Dobre, takže nebude sa. E, to sa nehlasil kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti zdržali sa. Videli ste to? 29. To si overíme. Hlasujte. Bolo to ukončené. Veľká väčšina, eh, alebo jasná väčšina za kompromis 3 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijatí. Pozriem sa 46 a nebudem hovoriť, kto to predkladá. Za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 52 spravodajcu za, proti, zdržali sa zamietnutí. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 55 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 59, pani Fotiga, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Uh, but Sandra, even if you had voted aj Sandra, aj keby ste hlasovali za, tak by to nič na tom nezmenilo. Dobre, pán Preda, kvôli pokoji v duši budeme hlasovať znovu. Zopakujeme hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dva kolegovia stále chýbajú. Halo, zobuďte sa. Uzatváram hlasovanie. Okay, so... Dobre. Toto bolo teraz zamietnuté. Come to number 60. A teraz prejdeme na návrh 60 spravodajcu za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Pozmienujúci návrh 63 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 64 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis návrh 8 za, proti, zdržali sa schválené. 66 za, pán Butikofer za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme 66, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 67 spravodajcu Basvelde. Za, proti, zdržali sa, schválené. 69 za, proti, zdržali sa, schválené. 70 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 70, otváram hlasovanie. Number 70. Pozmeňujúci návrh 70. Uzatváram hlasovanie. Jasno väčšinou schválené 71 za, proti, zdržali sa, schválené. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 9. 73. Hlasujeme teraz o kompromisnom návrhu 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 86 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 86. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Fun- nefunguje niekomu zariadenie? Sandra, vy ste hlasovali, že? Ospravedlňujem sa. Nie je tu nejaká dodatočná požiadavka. Ospravedlňujem sa. Takže teraz sme hlasovali o 86 a 88 a 90 za. Proti. Zdržali sa. Niekto sa zdržal? 88, 90, to je za proti, zdržali sa, prijaté. 89 pána Butekofera a jeho comeback, za, proti, zdržali sa, schválené, áno. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa. Jasné víťazstvo schválené. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prídeme k citáciám. Pozmeníte návrh 1, za, proti, zdržali sa. To bolo také 0 k 0. Skontrolujeme to, otváram hlasovanie. Citácia 1 žiadny člen výboru neprejavil záujem o účasť v hlasovaní. Takže pozmeňujúci návrh 1 citácii. Uzatváram hlasovanie. A 46 ku 2. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 9 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si číslo 9 Otváram hlasovanie. Sandra. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 10 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Číslo 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz nemusíme hlasovať o všetkých týchto bizarných stanoviskách výboru INTE, INTA. Tam sa nehlasuje, chvala Bohu. Takže teraz prichádzame k pozmeňujúcim návrhom výboru ENVY. Nemôžeme to uh, hlasovať unblock, pretože sú to rozličné odporúčania. NV číslo 1 za, proti, zdržali sa schválené. NV 2 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. NV 4 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 5 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 6 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 7 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 8 za, proti, zdržali sa prijaté. NV, NV 9 za, proti zdržali sa prijaté. NV10 za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 11 za, proti zdržali sa prijaté. 12, 12 za, proti zdržali sa prijaté. 13 za, proti zdržali sa. Á, to skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. O 15 nehlasujeme. 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 17 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa. Schválené. 20 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 21 za. 21 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 22 za, proti, držali sa. Skontrolujeme 22, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 23 za, proti, držali sa. Prijaté. úvodnom stanovení A za, proti, zdržali sa, úvodnom stanovení B za, proti, zdržali sa. Zamietnuté, ale skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tesne prijaté. Envicitácia 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Cetácia 2 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A toto bolo schválené. A teraz prejdeme ku konečnému hlasovaniu o návrhu správy v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov. Otváram hlasovanie. Three colleagues missing. Traja kolegovia stále chýbajú. Prosím, zobuďte sa. Posledná príležitosť hlasovať dnes. Uzatváram hlasovanie. To bolo prijaté 43 hlasmi ku 9. gratulujem spravodajcovi Basovi Valderovi. Faktická pripomienka, pán Gáler. Chcel by som iba informovať kolegov, je to o správe o Európskom obrannom fonde, kde sme sa nedohodli medzi AFETom a ITRE na účasti. Chceli by sme, aby e, si tam AFET uplatnilo článok 55 a teraz e, druhý výbor vyzvala komisiu na technické stretnutie, takže išiel som tam e, počas hlasovania, a že musíme prijať Eh, rozhodnutie na konferencii predsedov, na akom formáte budeme rokovať. A myslíme si, že eh, zorganizovali takéto stretnutie, a, ktoré má byť súčasťou zápisnice a musíme prijať o tom konečné rozhodnutie na príslušných fórach. A to bola moja informácia. Thank you, Michael Gala. Ďakujem pánovi Gálerovi. V prvom rade všetci kolegovia, ktorí nemajú záujem na ďalšej účasti na tomto zasadnutí, opustiť miestnosť Kolegovia, toto je pomerne závažná vec. Máme veľmi rozlišné stanoviská medzi ITRE a AFETom, čo sa týka spôsobilosti pre Európsky obranný fond. Výbor zasadol e, práve včera, ale nepodarilo sa nám zasad nájsť riešenie. A e, predseda Buzek a ja o tom budeme hovoriť, avšak neviem, či dospejeme k nejakému rozhodnutiu pred konferenciou predsedov, ale ďakujeme pán Gáler, že budete e, na výbore ITRE počas našeho hlasovania. Myslím si, že to je dobrý krok zo strany našeho výboru. Dobre, e, kolegovia. Máme 45-minútový sklz e, a teraz sa dostávame k správam komisie. Obvykle sme na čas, čo sa týka hlasovania, avšak dnes sa nám to nepodarilo. Zvlášť, keď tieto kontroverzné správy sú predmetom hlasovania. A na tieto správy preto potrebujeme si preto naplánovať v budúcnosti viacej času. Teraz prejdeme k bodu 9, správa komisie o Srbsku. Spravodajcom za túto správu je kolega Nemecka, ktorý sa volá David McAllister. Teraz dám slovo spravodajcovi, ak vám to teda nevadí. Takže, vážení kolegovia, chcel by som toto povedať čo na, za najkračší čas, pretože nemáme dostatok času. Moja správa má 5 hlavných posolstiev. To prvé hlavné eh, posolstvo je, že Srbsko je na ceste k Európskej únie, drží sa svojho plánu, snaží sa zladiť svoje aky za ostatných 12 mesiacov. Zvlášť táto krajina urobila ďalší pokrok v smere k fungujúcej trhovej ekonomike pri dodržiavaní mikroekonomickej a menovej stability. Avšak prístup do EÚ ostáva predovšetkým procesom zásluh a bude závisieť Eh, od eh, prijatia a implementácie potrebných reforiem. Eh, prístup do EÚ nie je o dátumoch, ale o výsledkoch a uvidíme, či v nadchádzajúcich mesiacoch bude Srbsko aj naďalej spieť bližšie k členstvu. Ďalším posolstvom je, že právny štát je centrálnym a fokálnym bodom rokovaní. Srbsko musí otvoriť ďalšie rokovacie kapitola, avšak to bude závisieť od reformy, ktoré smerujú k lepšej implementácii právneho štátu. Belehrad preukázal jasnú snahu vysporiadať sa s niektorými záležitosťami. Je však stále nevyhnutné ešte preukázať dodatočnú snahu eh, pri zvýšení F efektivity petičného e, systému a v boji proti organizovanému zločinu. Tretím posolstvom je, že by sa mala garantovať sloboda médií a v nadchádzajúcom roku zvlášť situácia médií v krajine by sa mala zlepšiť. Všetci súhlasíme, že e, v, te, v tomto výbore, že sloboda médií je jeden zo základných pilierov demokracie, ktoré sa e, nedá dosiahnuť iba prijatím zákonom, ale aj dodržiavaním správneho prostredia. Tým štvrtým posolstvom je to, že Srbsko e, sa snaží normalizovať svoje vzťahy s Kosovy a prostredníctvom prezidenta Aleksandra Vučiča sa snaží rozvíjať e, konštruktívny vnútorný dialog o tomto procese. Preto Kosovo a Srbsko e, sa musia pohnúť k plnej implementácii už dosiahnutých dôvod, dohôd, a to v dobrej viere a na čas. E, záležitosť komunity a asociácií a jednotlivých samozpráv je vysoko na zozname priorít a e, rovnako ako aj e, vyriešenie energetických záležitostí. No a môj piaty bod, ako presvedčený poslanec a zastupca parlamentnej demokracie, srbský parlament je, e, musí vykonávať efektívny dohľad nad e, exekutívou prostredníctvom zákonodárneho procesu. Preto tento proces treba zlepšiť a administratívne procesy musia sa znížiť. Srbský parlament e, musí byť efektívnym demokratickým nástrojom, ktorý reálne hovorí o legislatíve. Nuž a v neposlednom rade je nevyhnutné, aby Srbsko viac neodkladali kroky, o ich povinnosti o zladení sa s európskou zahraničnou a obrannou a bezpečnostnou politikou. To je, sú moje hlavné posolstvá. Rád si vypočujem vaše pripomienky a dám teraz slovo tieňovým spravodajcom a tými sú... A začneme pánom Kukanom. Nech sa páči, máte slovo. Samozrejme, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi stročný. Ja v zásade súhlasím s tým, čo ste povedali. Chcel by som povedať, eh, že pán McAllister odviedol veľmi dobrú prácu, tak ako vždy. Iba minulý týždeň sme mali príležitosť hovoriť s našimi srbskými kolegami o situácii v Srbsku vo formáte eh, stabilizačnej kontaktnej parlamentnej skupiny. Takisto by som chcel povedať, že Srbsko robí pokroky v prístupových rokovaniach. Z 12 e, prístupových kapitol sa im podarilo uzatvoriť dva, dve a chcú otvoriť ďalšie dve tento rok. E, srbský príklad e, ukazuje transformačnú silu prístupového procesu a ide príkladom celému regiónu. Som rád, že zástupcovia Srbska deklarovali svoj záväzok voči tomuto procesu a takisto preukázali ambíciu hovorili aj o 25. Pokiaľ chceme však uspieť e, v týchto prístupových rokovaniach, je tu veľmi náročný proces pred celou krajinou pán spravodajca jasne poukázal na tieto oblasti, kde by, na ktoré by sme sa mali zameriavať. Právny štát, justičná spravodlivosť, fungovanie demokratických inštitúcií, boj proti organizovanému zločinu, sloboda médií a dobré susedské vzťahy. Chcel by som počiarknúť, eh, že by sme mali vyzvať Srbsko k plneniu vysokých štandardov a oceniť samozrejme dobré výsledky reformných procesov. procesov. To sa vzťahuje predovšetkým na justičný systém, na reformu verejnej správy a Takisto sa to aj týka efektivity práce parlamentu, ktorý musí efektívne vykonávať svoju dohľadovú právomoc nad exekutívnou mocou. Vzťahuje sa to však aj na média, eh, kde eh, treba naďalej bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu. Mali by sme preto očakávať lepšie zameriavanie sa Srbského parlamentu na tieto záležitosti to samozrejme by spôsobilo, že Srbsko sa zlaďuje väčšou rýchlosťou s európskou legislatívou. Musíme vidieť lepší záväzok a odhodlanie, zvlášť v tejto situácii, pretože v tomto regióne EÚ súťaží s inými zahraničnými silami. Normalizácia vzťahov s Kosovou je takisto témou dňa a eh, pán McAllister požiadal eh, aj preverenie situácie prostredníctvom SVČ a musíme samozrejme uznať ten pokrok, eh, ktorý Srbsko dosiahlo v integračnej eh, zmysle. Srbsko je na správnej ceste pri plnení svojich povinností reformného charakteru. Takisto by som navrhol, aby srbské orgány pracovali na posilňovaní E, občianského povedomia o praktických aspektoch európskej integrácie. Thank you, Edward Cook. Ďakujem pekne, Eduard Kukan aj za predsedanie minulotýždňového e, stretnutia so e, Srbmi spolu s Vladimírom Oličom v Štrasburgu vynikajúcim spôsobom. Kolegovia, teraz prejdeme k vašim pripomienkám. Navrhujem aby sme sa snažili ukončiť eh, rozpravu o Srbsku do 11.30. Potom máme na programe Kosovo a Albánsko. Takže eh, navrhujem ohraničiť rečnícky čas na dve minúty pre každého. Za skupinu SND pán Fleckenstein je na mojom zozname, ale nie je prítomný momentálne, možno eh, sa vráti. EKR nežiadala o vyjadrenie. Prejdeme teda k skupine ALDE. Ivo Weigl, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem zdôrazniť, že sme veľmi starostlivo e, pripravili e, správu. E, pán predseda, vy ste veľmi starostlivo vypracovali svoju správu, za to vám ďakujem Chcem povedať, že naša skupina pripraví eh, dosť pozmoňovacích návrhov, pretože srbská vláda a orgány vo všeobecnosti by mali vedieť, eh, že ich nepozývame na obec zdarma, ale že musia splňať určité štandardy Európskej únie. Je veľa oblastí, eh, v ktorých tomu zatiaľ nedochádza, ako napríklad médiá, súdnictvo, boj proti organizovanému zločinu. Mám Údaje od mm, mm, zastupcov občianskej spoločnosti v roku 2012 81 prípadov e, vražd prepojených e, s mafiou bolo v Srbsku, len malé percento zlomok z nich bol objasnený, takže to naozaj problém. Chcem prispieť aj k formuláciám, pokiaľ ide o zosúladenie so e, zahraničnou politikou Európskej únie, obzvlášť pokiaľ ide o demonstrácie, e, príliš úzke priateľstvo s Ruskom, teda demonstrovanie príliš úzkých vzťahov s Ruskom, um, Máme tu naozaj horúce e, problémy v Srbsku. Treba to spomenúť aj v našich diskusiách, aj v našej správe. Na záver, samozrejme, máme veľký záujem e, o postup Srbska. Chceme, aby sa stalo členom EÚ. Je to dôležitá krajina, dôležitý partner Európskej únie e, na každej úrovni. Ďakujem pekne, Ivo Weigl. Teraz sa teňový e, spravodajca za zelených, pán Šoltes. Ďakujem za slovo. A ja by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi e, za jeho návrh e, správy. Je vyvážená, zahrňa tie najdôležitejšie oblasti, ktoré treba zdôrazniť Súhlasím, Srbsko naozaj je na tej správnej ceste, eh, pokiaľ ide európsku integráciu a robí veľký pokrok, otvára nové kapitoly. Ako už povedal pán spravodajca, eh, ide o vyvinutie fungujúcej trhovej eh, ekonomiky, ktorá by zabezpečovala rast a ekonomickú stabilitu v krajine. Tiež dôležitý boj proti korupcii, organizovanému zločinu. Tam je ešte stále priestor na zlepšovanie. Ale takisto na základe určitých informácií e, zo strany mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti e, tu nezaznamenáme e, pokrok v oblasti slobody prejavu a médií. Sú tam hrozby voči žurnalistom naďalej. To nie je akceptovateľné. A súhlasím so spravodajcom v tom, že Srbsko by sa malo pohnúť ďalej, pokiaľ ide o reformu právneho e, štátu, nezávislého súdnictva, to je maximálne dôležité pre transparentnosť a nezávislé fungovanie krajiny a preto, aby občania mohli eh, dôverovať eh, orgánom v krajine na posilnenie demokracie. Treba spomenúť aj otázku vzťahov Srbska s Kosovom. Naozaj Som rád, že pokračuje tento dialog medzi Belehradom a Prištinou. je to potrebné, aby sa našiel, aby sa našla dohoda, ktorá je akceptovateľná pre obe strany. Takže úprimne dúfam, že tento aj budúci týždeň prinesú e, v tejto sfére pokrok. A napokon ako e, člen e, zelených chýbajú mi tu environmentálne aspekty a e, v tejto oblasti práve veľký priestor na zlepšovanie. Tu určite predostrieme nejaké tie pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na dobrú spoluprácu s pánom spravodajcom a ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem Igor Šoltes za EFDD, pán Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám samozrejme aj za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli v prípade eh, tejto správy. Srbsko je na dobrej eh, ceste spolu s Čiernou horou. Tento eh, proces treba hodnotiť na základe úspechov postupu, ktorý už tieto krajiny zrealizovali žiadame, aby sa uplatňoval princíp viac za viac a menej za menej. Keď sa otvorili eh, rokovania, otvorilo sa 12 kapitol, eh, dve už boli uzatvorené, takže to svedčí o veľkej odhodlanosti Srbska Chcel som e, sa tiež vyjadriť k balíčku e, rozširovania, ktorý zverejnila komisia pred pár mesiacmi e, a tam táto hovorila o veľkom pokroku, aj teda pokiaľ ide o rokovania s Benátskou komisiou, kde naozaj bol zaznamenaný inkluzívny e, proces. E, krajina realizuje dôležité reformy v oblasti transparentnosti, boja proti korupcie, e, reformuje trestný poriadok, boje proti organizovanému zložitu, zločinu a prenasleduje aj vojnové zločiny Ďalším pozitívnym aspektom bolo prijatie e, akčného plánu pre ochranu menšín, sociálnej inklúzie pre e, rómskú menšinu. E, treba ale postupovať ďalej v oblasti slobody prejavu. Viem, že sa pracuje aj na zmenách v oblasti médií, aby sa tu zabezpečil, zabezpečil inkluzívnejší a pluralistickejší prístup. Treba Uh, uznať, že Srbsko sa snaží o vytvorenie stabilných uh, vzťahov so svojimi uh, susedmi, o regionálnu spoluprácu. Teší nás proces normalizácie vzťahov s Kosovom. Význam týchto vzťahov zdôraznil aj prezident Vučič, keď vytvoril interný dialog o Kosove, čo by malo viesť k novému vývoju v tomto procese. Čakáme aj na pod, podpis právne záväznej dohody v tejto súvislosti. Dôvera v tejto oblasti je veľmi dôležitá pre stabilizáciu celého regiónu a pre ďalší pokrok, pokiaľ ide o cestu Srbska eh, na ceste európskej integrácie. A pokiaľ ide o politiku voči Rúsku, nemali by sme eh, žiadať od Srbska, aby si, aby si vybralo medzi nami alebo Ruskom, aby sme ho eh, postavili chrbtom k múru. Ide o to, že Srbsko sa môže stať aj mostom pre, medzi Úniou a Ruskom. Môžeme aj toto vnímať ako príležitosť pre naše budúce vzťahy. Na záver e, teda chcem ešte vyjadriť e, e, moje blahoželanie Srbsku a želám mu ešte veľa úspechov a rýchly postup na jeho integračnej ceste. Ostávam priateľom Srbska. Ďakujem pekne Fabio Castaldo. Prejdeme teraz ku kolegom, ktorí sa prihlásili do diskusie. Andro Deli z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade vám blahoželám k vašej práci na tejto správe, ktorá je opäť raz vyvážená. Dovolte mi sa stručne e, vyjadriť. Európsky parlament Ehm, sa vždy zasadzoval za otváranie nových eh, kapitol, aj keď viem, že eh, v prístupovom procese treba vychádzať z eh, zo zásluh. Srbsko si zaslúži, aby sa otvorilo viac kapitol, ale áno, v prípade kapitoly 23 sú tu určité spomalenia, ale intenzívne sa pracuje na právach týkajúcich sa ehm, národnostných menšín a rád národnostných menšinov práve sa hlasuje v Srbskom parlamente o týchto zákonoch práve teraz, e, ako tú, túto správu preberáme. Je to dôležitá súčasť akčného plánu pre kapitolu 23. A my všetci tiež vieme, že práva národnostných menšín e, sú veľmi dôležitou témou pre celý tento región, aj e, všetky susedné, susediace krajiny, takže ja si myslím, že tu je pokrok. Pokiaľ ide o kapitolu 23, treba to zohľadniť um, treba, aby to rada zohľadňovala, keď bude rozhodovať o otváraní nových uh, kapitol. Ďakujem pekne. A, a teraz už môžem udeliť slovo Knutovi Fleckensteinovi. Uh, máme tu ohraničenie rečinského času na 2,5 minúty. Ďakujem, ja ich nepotrebujem eh, prekvapivo. Naozaj ste odviedli kus dobrej práce, pán predseda, na tejto správe Súhlasíme s tým, čo ste napísali. Je to veľmi jasné, že veľa práce treba ešte stále odviesť v oblasti právneho štátu a v iných sférach nikto nepochybuje o tom, ale na druhej strane je tu zrejmý pokrok, treba to spomenúť. Faktor stability v regióne je tiež veľmi dôležitý. Na druhej strane by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby sme pouvažovali nad vzťahmi medzi Belehradom a Príštinou. Je to dôležité, spomenuli ste to pre celý región, ale musíme byť opatrní, aby sme e, nepísali toho veľa, nepodpisovali to a nezabudli na implementáciu ale implementácia nezávisí len od srbskej vlády, ale aj od vlády v Prištine. Takže mali by sme sa obracať na obe strany. Ďakujem. A dúfam, že bude e, možné budúci týždeň otvoriť určité nové kapitoly. E, máme k tomu jasný postoj. Uvidíme, ako rozhodne rada na budúci týždeň. Ďakujem, Knut Fleckenstein. Teraz ďalší rečník za EPP, Kristian Preda. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som vám chcel poďakovať za správu, ktorá zdôrazňuje tak pozitívne body, ako aj výzvy, výzvy, ktoré sú stále veľmi početné, ako kolegovia už povedali, ja tak vo všeobecnosti eh, ide o implementáciu, konkrétnu implementáciu reforiem, ale tiež pokrok v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a slobody vyjadrenia médií. Tak ako bolo upresnenejšie, treba urobiť veľa v oblasti práv menšín, vzdelávanie, používanie jazyka a tak ďalej. Ja by som bol rád, aby Srbsko zostalo na ceste reforiem, mohol byť zrýchlená cesta do Európy a myslím, že sme mali pomôcť. No a myslím, že kde sme mohli do konca bulharského predsedníctva otvoriť ešte dve e, kapitoly. No a e, myslím, že na úrovni rady by sme mohli prispieť nejakému ďalšiemu otvoreniu. Ďakujem pekne. Merci, Christian. We now come... Ďakujem, Kristian. Teraz Dubravka Šujca. Ďakujem, David. V prvom rade by som ti chcela zablahoželať keď to správe. Je veľmi vyvážená. V čom plne s tebou súhlasím, je to, čo si povedal na začiatku. Pristúpenie do EÚ nie je o dátumoch, ale o e, činoch. Tam je definitívny postup, pokrok, pokiaľ ide aj o fungovanie trhovej ekonomiky, treba však e, ďalší pokrok, ako povedali všetci z nás. Eh, treba bojovať proti eh, eh, sivej ekonomike. A samozrejme, treba zlepšovať verejné obstarávanie. Vítam prianie akčného plánu pre práva národnostných menšín. Spomeniem tu Vojvodinu, Teším sa normalizácii vzťahov s Kosovom, ale ako tu zaznelo, treba v tom pokračovať, e, urýchlovať tento e, vývoj. A na záver, nie som si istá, či Srbsko je pripravené e, zosúľadiť sa s európskou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ. EU Mali by sme si dať na to pozor. Srbsko je veľmi dôležité pre udržanie mieru v celom jeho regióne. Toho by sme sa mali pridržiavať. To je jedna z najdôležitejších eh, časti vašej správy. Takže ja dúfam, že to pochopte, pochopia, pretože tieto vzťahy s Ruskom eh, Vieme, že sa to mení, ale treba byť veľmi obozretný, eh, keď chceme, aby boli na našej strane. Ďakujem. Ďakujem. Teraz eh, ďalší rečník. Pani Žovko. <laughs> Sorry, I'm, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, Chcela by som vám zablahoželať tiež eh, k vašej správe vyjadriť sa k otázke imigrácie. E, venujem sa tomu v mojom pozmeňovacom návrhu. Srbsko prednedávnom zrušilo vizový režim s Iránom a máme veľký problém s susednými krajinami, obzvlášť Bosna a Hercegovina, ktoré e, sú pod veľkým náporom e, imigrantov. Treba to zdôrazniť ako jednu z podmienok pre Srbsko um, na to, aby sme uh, ich mohli podporiť, mali by byť uh, opatrní, pokiaľ ide o uh, zrušenie vízového styku pre krajiny, ktoré sú zdrojom migrácie a tento veľký uh, prílev uh, dáva do ťažkostí susedné krajiny. Merci, monsieur le président. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za vašu správu, ktorá je veľmi dobrá Tri veci by som e, stručne rád dodal. Poprvé, myslím, že napriek všetkému, prísť do detailov, e, si vyžaduje e, viac do detailov, ako si vyžaduje naša parlamentná práca. Ja som často prekvapený z tejto miery detailizmu. Ďakujem. Druhá vec, sloboda prejavu, nezávislosť médií, na to sa všetci zhodneme, že to sú základné princípy právneho štátu a treba im venovať eh, pozornosť. A to správne zdôrazňujete vo správe. Jedna vec, ktorá platí pre mnohé krajiny z regiónu, eh, myslíme, že nezávislosť médií eh, sa meria len po, podľa nezávislosti voči vláde, ale je to tiež nezávislosť voči rôznym natlakovým skupinám, oligarchom, Um, kapitálu. No a vo svojej správe žiadate transparentnosť o vlastníkoch a akcionároch médií, pretože vo všetkých krajinách západného Balkánu um, je množstvo vlastníkov alebo akcionárov médií, ktorí sú veľmi protivládni, takže preto treba zaistiť nezávislosť médií. Ďakujem veľmi pekne. E, tretia vec. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Kastaldo a Dúbravka o harmonizácii pozícií v, v rámci zahraničnej politiky. A keď som videl tú slobodu, s ktorou niektoré členské štáty aký priestor si nechávajú rámci pozícií, hlavne e, voči, e, voči postavom v Rusku. No a je veľmi dôležité to medzi, vo vzťahu medzi EÚ a Srbskom a ja nie som za to, aby sme mali príliš veľké požiadavky v tomto ohľade. Ďakujem. Merci, And now I would like to give... Ďakujeme pekne, Arno. A slovo teraz dostane pán Kalabera z generálneho riaditeľstva NIR. Ďakujem pekne, pán McAllister, za túto správu, ktorá zohľadňuje zistenia našej správy o Srbsku. Ja s vami úplne súhlasím, že Srbsko je zakotvené v európskej perspektíve a čakávame, že dokonca. konca sa otvorí viacero kapitol. No samozrejme, treba kovať so Srbskom a nezávisí to len od pokroku na technickej úrovni a rôznych kapitolách, ale tak ako už sme viackrát naznačili, je tu o kapacitu Srbsko pokračovať v právnom štáte a na normalizácii vzťahov s Kosovom. No, dostávame sa na križovatku rokovaní, kde potrebujeme, aby Srbsko ukázalo, že inštitucionálna legislatívna práca e, v praxi dosahuje výsledky. No a e, vy ste hovorili boj proti korupcii, organizovaný zločin, e, sloboda médií a samozrejme ochrana menšín. My sme radi, že počas nedávnej návštevy v máji ste zdôraznili samozrejme všetky tieto otázky a rovnako ste osobitnú pozornosť venovali významu kontrole, význam kontrolné funkcie Srbského parlamentu. No, ja by som ešte rada povedala, že sme radi, že spoločne Európsky parlament s komisiou volajú zmeny tak, aby proces roz, rozširovania šiel podľa zásluh a treba zajistiť pokrok Srbska v rámci tohto procesu. A dovolte mi tiež eh, zdôrazniť význam komunikácie. Komunikácie významu vstupu do EÚ pre občanov eh, Srbska a treba, aby Srbsko malo proeurópske názory, pretože v konečnom dôsledku to bude eh, závisieť od občanov. Takže opätovne veľmi pekne ďakujem. A vítam návrh uznesenia. Ďakujem pekne. Pani Lois Calabera, nejaké ďalšie pripomienky ešte. Takže vám všetkým ďakujem za vaše príspevky a poznámky a teším sa na spoločnú prácu. Lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 30. augusta o 11.00. Čiže máte celé leto na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. No a, dúfam, že 27. septembra sa uskutoční druhé posudzovanie pozmeňujúcich návrhov. A, oktobri sa bude hlasať na výbore a v novembri na plenárka. Teraz prechádzame k bodu číslo 10. Už sme vyskali nejaký čas. Správa komisia o Kosove. No a som rád, že môžem dať slovo spravodajcovi pánu Igorovi Šoltesovi. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem za slovo. Pri prípravách tejto správy som chcel byť čo najreálnejší a venovať sa tým témam, ktoré, myslím, sú pre Kosovo a jeho pokrok najdôležitejšie, bohužiaľ, ten rozsah správy bol veľmi obmedzený, takže je tu eh, pár informácií, ktoré budú potom doplnené ešte cestou pozmeňujúcich návrhov. No, poviem len toľko, že eh, Kosovo dosiahlo určitý pokrok, ktorý samozrejme by mohol byť aj väčší, ako je v skutočnosti Dôvody sú rôzne, čiže spôsobené tým, že v parlamente sú rôzne politické skupiny, len ťažko sa vzájomne dohodnú. No a súčasne problém je aj v, v vzájomnej komunikácii. No a po, po prijatých viacero zákonov, ktoré idú smerom približovania alebo smerom cestou európskej integrácie, čo je veľmi dôležité. No a čo sa stalo za posledné obdobie a čo, na čo treba upozorniť je ten veľký krok pri ratifikácii hraní s Čiernou horou, čo je jeden z dôležitých, dôležitých podmienok pre vízovú alebo liberalizáciu vízového styku eh, pre Kosovo, pretože táto má momentálne obrovský význam a e, Kosovo je jedinou krajinou Západného Balkána, ktorý, e, ktorých, ktorého občania nemôžu e, slobodne cestovať do Európskej únie. No a Európsky parlament a Európske spoločenstvo ako spolahlivý partner po splnení a príslušných podmienok musí čo najskôr liberalizovať vízový styk. Ja dúfam, že táto dobrá vôľa bude tiež, eh, že ju prejavia aj predstavitelia rady a že to bude čím skôr zrealizované. Ja v správe hovorím tiež o korupcii a organizovanom zločine, ktorý je ešte stále súčasťou života a mm, pokračujúcom procese treba vyvíjať ešte dodatočný tlak, aby sa tento problém znižoval. Rovnako problém je tiež vplyve politiky na súdnictvo, štátnu službu, no a treba postupovať eh, v boji proti korupcii. No a dôležité je tu spolupráca medzi súdmi, políciou, spolupráca s srbskými orgánmi. No a v tomto, v tomto sektore očakávame, že ten boj pána Ivanoviča bude čo najskôr vyriešený. No a rovnako si myslíme, že treba, aby to, čo je uvedené v správe o Srbsku, zrealizovať, že chceme normalizáciu vzťahov medzi Bielohradom a Prištinou a aby dialog čím skôr pokračoval a aby sa priblížil tej podstatnej práci. To znamená, že obidve krajiny musia splniť záväzky tak, aby dokázali spraviť výrazné kroky vpred. Dôležité je, aby dialog prebiehal transparentne a otvorené. Je dôležité, aby na jednej strane aj kosovský parlament súhlasil pokrok a dajú súhlas alebo podporu aj ďalším krokom. Na záver by som rád ešte upozornil na problematiku, ktorá nie je, eh, alebo ktorá je dôležitá eh, pre, eh, pre Kosovo a to je životné prostredie. Už sa upozornilo na problematiku znečistenia vzduchu v Prištine. No a následok, je to následok tiež energetickej situácie v Kosove, pretože elektrárne v Kosove sú jedným z najväčších znečisťovateľov v, v regióne. A preto krajina musí e, byť zmeny EÚ jej musí pomôcť, pretože energetický e, program reforma energetiky je dôležitá, aby sa zlepšila aj kvalita života Kosova len takže stručne toľko. Ja som presvedčený, že kolegovia tieňoví spravodajcovia predložia dôležité rôzne pozmeňujúce návrhy a ja samozrejme očakávam dobrú, kvalitnú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Igor Šeltes, za vašu prezentáciu. No a slovo teraz dostane predseda delegácie pre vzťahy s Kosovom a Bosnou Hercegovinou, pán Picula, ale tento nie je, takže dostanú e, slovo rečníci rôznych politických skupín. A ako prvý dostane slovo pán Preda v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval nášmu kolegovi Šoltesovi, za jeho návrh správy. Ja som trochu prekvapený, že v tejto prvej verzii sa vôbec nehovorí o tom, že 5 členských štátov ešte neuznalo Kosovo. Je to 5 z 28, ale je to pozícia, ktorá rešpektovaná je to bežná praxa v EÚ, že treba e, uznať tí, ktoré snažia integráciu. No a ďalej som pripravený, že sa tu vôbec neu, e, neuvádza nič o, e, použití plynu zlotvorného plynu. No a to nie je akceptovateľná prax ďalej. Dialóg medzi Prištinou a Belehradom treba naznačiť, že očakáva veľa od implementácie realizovaných a dosiahnutých dohôd, čo sa týka srbských eh, obcí a asociácií. Viackrát som o to hovoril a myslím, že doma dialógu môže umožniť deblokáciu situácie. Musíme pokračovať v pozitívnom dialógu medzi Prištinou a Belehradom a to bude dôležité pre, pre všetky krajiny, ktoré zatiaľ neuznali štatút Kosova. Ďakujem pekne, Kristian Preda. Pán Panzeri. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem spravodajcovi. Myslím si, že Kosovo je integrálnou súčasťou stratégiou pre západný Balkán. Každopádne Kosovo je zároveň takým barometrom ktoré signalizuje protirečenia našej stratégii eh, v danom regióne. The German translation, okay. The English one is working. Anglické tlmočenie funguje, je tu nejaký problém s nemeckým. Dobre, začnem od znova. Hovoril som, že Kosovo je integrálnou súčasťou stratégie pre Západný Balkán, ale zároveň je to aj barometer, ktorý signalizuje protirečenia práve európskej politiky. Ako sme hovorili napríklad o Srbsku, musíme nejakým spôsobom si vybrať, či e, budeme podporovať politiku, ktorá povedie k rozšíreniu E, tejto e, stratégie, ale zároveň hovoríme o nerozširovaní tejto e, stratégie pre západný Balkán a zároveň hovoríme, že musíme ísť proti ruským záujmom, respektíve dávať si pozor na ruské záujmy, ktoré sa v regióne nachádzajú. Musíme brať do úvahy týchto 5 krajín. No ale to nemusí byť vždy týchto náš záujem tam nemusí vždy vyjadrovať to najlepšie. Nachádzame sa pred závažným problémom, e, pretože sme svedkami e, čoraz väčšej polarizácie a fragmentácie kosovskej politiky. No a to, e, to dopadá samozrejme na aj akcieschopnosť miestnej vlády. No a samozrejme videli sme aj neakceptovateľné akcie zo strany niektorých poslancov, ktoré sa mi objektívne nezdajú síce ako dôležitý prvok, avšak e, a nemožno to používať ako e, aktivita celého parlamentu, ale musíme to veľmi jasne odsúdiť napriek tomu, e, čo sa týka demarkačnej línie hraníc s Čiernou horou. Toto je jedna vec, ale je, sú tu ďalšie problémy, ako korupcia a organizovaný zločin a zvlášť kosovské orgány musia byť oveľa efektívnejšie vo svojom postupe proti e, týmto e, zločinom, ako aj proti e, boju proti hm, praniu špinavých peňazí. Čo sa týka ľudských práv, je pravdou, že máme tu právny rámec, ktorý dodržiava európsky štandard. Každopádne je tu problémom implementácia týchto noriem, ktorý je veľmi, veľmi oneskorený. A samozrejme, zvlášť čo sa týka slobody vyjadrovania. No a v neposlednom rade, čo sa týka normalizácie vzťahov so Srbskom, Kosovo e, e, sa neustále angažuje v tomto dialogu, avšak musíme týmto ďalej prispievať aj našou snahou. A musíme e, prispieť k tomu, aby sme Mm, pokračovali aj v podporovaní toho dialogom e, so Srbskom. A samozrejme otázka Srbska ako takého je nevyhnutne spojená s otázkou e, Kosova. E, nemôžeme vyzvihnovať Srbsko a nechať druhý štát, tak povediať, na dne. Thank you. Ďakujeme pekne. Pán Panzeri, kolegovia, rád by som vás informoval, že sme dostali odpoveď e SVČ o programe a mohli sme dodatočný bod na programe zajtra o 18a o situácii v Kišiňove po výmene názorov z ministrom zahraničných vecí Kataru pod predsedom vlády. Čiže dnes nemôže nikto prísť, ale môže prísť zajtra ktorej hodine by to zhruba bola? Čiže zhruba o 10.30 súhlasíte možno skupina e, sekretariáta, sekretariáty skupiny môžu informovať e, kolegov. Dobre, ďakujem pekne a teraz prejdeme späť e, k našim rečníkom o správe o Kosove a ďalší v mene skupiny ALDE je pán Weigl. Ďakujem pekne, predseda. No prepačte, predseda. Ja by som rád odozdal slovo kolegyni. Dobre, ďakujem pekne. No, no ja by som najskôr rada poďakovala spravodajcovi za vynikajúcu správu. Ja myslím, že pre nás sa ALDE návrh správy je vynikajúcim základom. My by sme mohli radi, aby tam bolo doplnených eh, ešte viac bodov. Eh, myslíme, že viac sa pozornosti treba venovať LGBTI a rovnosti, hlavne reproduktívnym právam, ženskej nezamestnanosti, hradovému násiliu, e, prenatálnemu e, výberu pohľavia a tak ďalej. A rovnako si myslíme, že môžeme sa viac venovať aj novému mandátu. Či sa týka vzdelávania, viac pozornosti treba venovať snahám proti bojovať proti segregácii a diskriminácii správy, aj keď eh, správa hovorí komplexne o zdravotníctve, možno by sme mohli hovoriť o kvalite liekov a v kontexte hospodárstva by som venovala ráda viacej pozornosti malým a stredným podnikom. Rovnako treba zohľadniť eh, nešťastné eh, nešťastný rozvoj nacionalistickej a pravicovej retoriky. Treba požiadať komisiu, aby podporila zmierenie celého regiónu cestou napríklad kultúrnych projektov. A rovnako môžeme doplniť pár vecí, kde Kosovo dosiahlo pokrok. Napríklad by sme mohli uznať malý krok pre rovnosť pohľavy v rámci volebného zákona, volebného zákona pokrok o voľnom pohybe tovaru a osôb aj boj proti nelegálnej migrácii. Toto budú reflektovať naše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pani s Ďalším rečníkom na mojom zozname je pán Epitideos Parakalo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Správa o pokroku, čo sa týka prístupového procesu Kosova, je veľmi jasná a veľmi presná. Spomína problémy a komplikácie, ktoré pred nami stoja pokiaľ táto e, krajina vôbec niekedy pristúpi do Európskej únie, chcel by som poukázať na to, že ak krajina môže sa stať súčasťou EÚ, nemôžeme sa sústrediť iba na politické ciele, ale takisto e, dávať pozor aj na pokrok, ktorý krajina dosahuje. Inak by sme samotnej EÚ spôsobili mnoho problémov. Je to krajina, ktorá sa oddelila od Srbska, bola súčasťou Srbska a bola, a bola to kolíska srbskej civilizácie. Takže je tu množstvo problémov, ktoré budú problémom pre Belehrad, aby mohli dosiahnuť nejaký výsledok. A niektoré štáty ani neuznali Kosovo práve preto, ako vzniklo to by preto mohlo, pretože by mohlo fungovať ako precedens pre iné krajiny. Takže musíme byť veľmi opatrní, čo od nich môžeme žiadať. Na to, aby vstúpili do Európskej únie bez nejakých treníc. Kosovo chce už vytvoriť konfederáciu s Albánskom a to ešte v regióne spôsobí ďalšie problémy pretože Albánsko má expanzionistické chuťky voči svojim susedom a musíme byť veľmi, veľmi opatrní e, to, ako e, krajinu do únie príjmeme. Ďakujem. Ďalším e, rečníkom je pani Duraka Žulica. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Myslím si, že tu sú dva kľúčové problémy. V prvom rade chcel by som sa poďakovať pánovi Šoltesovi za prvú správu o pokreku, aj keď si myslím, že tam je priestor na zmeny. Sú tu e, dva hlavné problémy, keď hovoríme o Kosove. E, v prvom rade 5 členských štátov neuznali Kosovo. To je jeden problém. Druhý problém je, že sú tu veľmi úzké väzby medzi prístupom Srbska do EÚ a e, prístupom z Kosova do EÚ. Bez dialogu a urovnania vzťahov e, sa nedá pohnúť vpred. Toto je nesmierne dôležité a čo mi e, v správe chýba, e, je, že hovoríte o moste v Metrovici, ale nehovoríme o samozprávach a obciach na severe Kosova. A o tom nie je ani zmienka v tejto správe. To by sme mali spomenúť tiež. Samozrejme, vítam dem- stanovenie demarkačnej línie s Čiernou horou, avšak bez liberalizácie vízového styku mm, sa e, nič nezlepší. Takže to, čo ste spomínali e, v súvislosti s liberalizáciou vízového režimu, treba ešte podčiarknúť. E, myslím si, že to by sme mali spomenúť aj e, budúci mesiac. Ďakujem, pán Fleckenstein. Za našu skupinu povedal všetko už v podstate pán Pancery. Chcel by som však zdôrazniť ešte jeden bod, ktorý už počiarkli aj predrečníci. Samozrejme hovoríme o tom, a to sa vzťahuje aj na iné krajiny Západného Balkánu, že musíme ostať verní svojim slovám a dôveryhodní ako Európska únia, pokiaľ chceme, aby e, sa tam e, aby sme poukazovali na záležitosti. Potom si musíme plniť aj našu domácu úlohu a musíme byť dôveryhodní e, preto musíme jasne definovať, eh, aké predpoklady treba naplniť, aby došlo k vízovej eh, liberalizácii eh, pre Kosovo. Je to jediná krajina, ktorá nemá možnosť slobodne cestovať. A vždy keď si splnia svoje povinnosti, tak dodáme ešte iné kritéria. Teraz musia vyriešiť hraničné záležitosti e, s Čiernou horou. Sú to veľmi bolestivé veci e, pre nich a stále nemajú e, z rady jasný signál, čo vlastne ešte budú musieť urobiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Fleckenstein. Máme teraz troch prihlásených do rozpravy, ktorí ešte sú na našom zozname pán Weigl, Eduard Kukan a pán Boštináru. Všetci? Takže pán Ivo Weigl má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť e, vo svojom materskom jazyku, tak prosím, použite staničky. E, moja kolegyňa pani Vautmans v zásade zdôraznila tie najdôležitejšie záležitosti našej skupiny. Hovorím o, hospodárskej konsolidácii ako e, budúceho partnera Európskej únie. Predrečníci už spomenuli e, vzťah e, medzi Srbskom a Kosovom ako veľmi dôležitý a dialog je preto kľúčový. To samozrejme bude mať vplyv na európsku perspektívu a vnímanie tak Kosova, ako aj Srbska. Ale dnes hovoríme o európskom náhľade na Kosovo. Takže myslíme si, že je nesmierne dôležité, že táto časť bývalej Juhoslávie si zachová realistickú perspektívu Európy. Samozrejme, hovorím predovšetkým o mnohých zisteniach, ktoré sú eh, buď faktické, alebo relatívne v, zmi- v tom zmysle, že pokrok bol dosiahnutý v niektorých ohľadoch, ale nedostatočný. Musíme, si pamät- musíme pamätať na to, že Kosovo bola najmenej rozvinutá časť bývalej Juhoslávie, takže sa im podaril veľký pokrok v relatívne krátkom čase. A musíme rešpektovať Kosovo Kosovo si zaslúži e, naše uznanie, ako aj uznanie Belehradu. A to aj z pohľadu e, bilaterálnych vzťahov medzi Prištinou a Belehradom. Samozrejme sú tu incidenty medzi týmito dvoma krajinami a častokrát počujeme, že tieto sa stanú iba na území Kosova. To je samozrejme pravdepodobne pravda, avšak ľudia, ktorí sú aktérmi týchto incidentov, sú častokrát ľuďmi, ktorí prichádzajú zo Srbska a nerešpektujú e, miestne orgány, ako napríklad miestnu policiu alebo miestne pravidlá alebo snahy o zlepšenie susedských vzťahov. A chcel by som povedať ešte jednu vec. Naozaj nechápem úplne Španielsko a ich výhrady voči Kosovu a ich e, európskej perspektíve. Snažia sa e, prezentovať a narisovať narysovať e, e, spojnicu medzi Kosovom a Baskickom a Kosovom a Katalánskom. Ale Kosovo je iný prípad a nemyslím si, že by to malo mať nejaký vplyv na kosovskú perspektívu EÚ. E Ďakujeme Ivo, Eduard Kukan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ďakujem Ivovi Šoltésovi za to, že predložil dobrú správu a vo svojej v podstate zachytáva veľmi turbulentný rok, ktorým si Kosovo prešlo. Otázka nestojí, či nastal nejaký pokrok. Ten nastal, ale ja by som očakával väčší pokrok. Očakával by som viac od politických predstaviteľov Kosova. Potrebujeme, vidieme konzistentný záväzok voči reformného procesu, predovšetkým eh, voči právnemu štátu a v boji proti korupcii keď to teraz spomíname, myslím si, že politickí predstavitelia by mali e, predložiť aj e, svoj záväzok, ktorý vyplynul medzi stret, zo stretnutia medzi Európskym parlamentom a Kosovským parlamentom. Tam sme hovorili, že Kosovo a Európsky parlament sa nedohodli na spoločnej deklarácii a to je veľmi zle. Chcel by som e, pogratulovať Kosovu za konštruktívne bilaterálne vzťahy a za to, že konečne stanovali demarkačnú líniu medzi Kosovom a Čiernou horou a za to, že sa aj zladili e, so spoločnou európskou bezpečnostnou a obranou politikou. E, ako povedal Knut Fleckenstein, e, musíme byť veľmi objektívni a féroví k obom partnerom, keď hovoríme o dialogu. E, myslím si, že keď povieme, že by sme dokonca mohli mať aj rovnaké znenie k stanovisku e, v Srbsku a ku Kosovu, pretože e, obelia si myslia, že s tým druhým zaobchádzame lepšie alebo inak. Takže myslím si, že tu riskujeme práve našu dôveryhodnosť a, a mali by sme im pomôcť nie je tu samozrejme otázka toho, či sa bude Kosovo uberať európskym smerom. A moja posledná poznámka je, že všimol som si, že mnoho rečníkov, ktorí spomínajú kosovskú budúcnosť, používajú slovo nádej. Nejde tu o nádej, musíme byť oveľa rozhodnejší v tom, čo žiadame od reformného procese. Ďakujeme Eduard Kukan a pán Boštináru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dve pripomienky a začnem tým, čo povedal pán Eduard Kukan, eh, keď spomenul slovo nádej. Keď je to o nádeji, tak prosím, choďte do Jeruzalema, keď hľadáte nádej. Eh, čo potrebujeme eh, pre obe strany, pre nás, tak ako aj pre nich neexistuje alternatíva k usporiadaniu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Ani jedna z týchto dvoch strán nemôže zanedbávať tento blokačný faktor pri ich rozhovoroch o prístupe do EÚ a pri ich rokovaniach a e, pre, do budúcnosti aj pre ich vstup do EÚ. Toto je nevyhnutné, aby sme dosiahli pokrok v rokovaní. Je to imperatív rokovaní. A druhá pripomienka. Strategicky je nemožné integrovať západný Balkán a pritom mať nejakú čiernu dieru v strede. To jednoducho nejde. Nemôžeme Kosovo nechať ako izolovaný ostrov a po tretie, čas, načasovanie je skutočným problémom pre celý región, pokiaľ sa nedosiahne pokrok v našom prístupe voči Kosovu. No a v poslednom rade, aby som odpovedal kolegovi Weiglovi, 5 eh, štátov, ktorí neuznali Kosovo. Je to e, menej o Kosove a nemá to nič spoločné s našim vzťahom ku Kosove. E, dôvodom, prečo týchto 5 štátov neuznajú Kosovo, je spojený E, so spôsobom, ako týchto 5 krajín sa dívajú na medzinárodné právo a na právo seba určenia a vystúpenia zo štátneho útvaru. A preto je mojim, mojou výzvou k, tejto, k tomuto výboru a e, k rade, musíme sa sústrediť na tie, aké garancie môžeme dať piatim štátom, ktorí neuznali Kosovo, ktorý by odrazil ich neochotu eh, uznať Kosovo. Pretože, eh, pretože v Rumunsku sme takisto boli opatrní. Išlo nám o, eh, o to, aby sme nevyvolali konfrontáciu. A nedávno môj prezident navrhol, že môžeme napomôcť rokovania medzi dvomi stranami, zatiaľ čo z Prištiny sme dostali veľmi negatívnu reakciu. Napriek tomu musíme zvážiť dôvody, prečo nie a zvážiť aj ich problémy a ako ich e, môžeme priniesť nejaký poľahčujúci faktor do rokovania. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Boštináru, pani Luis Calavera e, z generálneho riaditeľstva NIR. Ďakujem veľmi pekne pánovi Šoltesovi za veľmi dobrý návrh uznesenia, ktorý berie do úvahy aj správu Európskej komisie za rok 2018. Myslím si, že aj táto bola vnímaná veľmi dobre. A samozrejme, tá najdôležitejšia vec bola ratifikácia eh, demarkačnej línie z Čiernou hore a samozrejme implementácia e, európskych reforiem bola veľmi e, pomalá. A samozrejme musíme zobrať do úvahy aj polarizáciu politického spektra od roku 2017. Chceli by sme vyzvať Kosova, že európska reformná agenda sa musí pohnúť vpred. Máme veľký záujem na tom, aby hospodárske reformy prebiehali aj naďalej. A myslím si, že Kosovo sa musí vyhnúť akémukoľvek, eh, akékoľvek aktivite, ktorá by mohla toto podkopať. A samozrejme je tu aj eh, reforma verejnej správy eh, v oblasti právneho štátu. Je tu samozrejme aj obava zo strane občanov Kosova, a hovorili sme to aj s kosovskými orgánmi, že treba zaviesť aj energetickú politiku, ktorá zavedie e, účinnosť zdrojov a e, zavedie aj politiku obnoviteľných zdrojov, ktoré by mali rešpektovať. A som veľmi rada, že implementujeme 10 miliónovú intervenciu do účinnosti, ktorá pomôže verejným budovám, aby sa energeticky zefektívnili. Pretože to je priestor aj na úspory. súhlasím s pripomienkami pani Vautmans o dôležitosti e, kultúry e, pri rekonciliácii vzťahov. Preto sme požiadali radu o spolupráci, o implementáciu pilotného projektu v rámci predprístupových rokovaní, ktoré by sa sústreďovali na kultúrne dedičstvo a ktoré by sa sústreďovali na túto ponuku. A e, to by umožnilo nielen ľuďom z regiónov, ale pomohlo by to aj e, ľuďom z iných kútov Európy spoznať tento región lepšie. Vieme, že e, toto je priorita v Kosove a vieme, že služby komisie ako DG Home bolo na misii v Kosove a teraz sú v procese stanovovania posledných kritérií na liberalizáciu vízového eh, režimu a ktoré vyzývame takisto na podporu eh, reformných procesov. Takže to je všetko z našej strany. Eh, ďakujem pani Ruska Kalabera. A chceli, pán Igor Šoltes, chceli by ste zhrnúť Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a tieňovým spravodajcom a generálnemu riaditeľstvu NIRE za pripomienky. Chcel by som iba povedať, že sú tu určité obmedzenia mm, a biele miesta e, tejto správy a budem rád, ak bude aj naďalej prebiehať konštruktívny proces predkladania pozmeňovacích návrhov k tejto správe ale chcel by som ešte dodať jednu vetu. Nakoniec, vzhľadom na to, že pán Fleckenstein spomenul veľmi dôležité veci. Pokiaľ Európska únia chce ostať e, dôveryhodným partnerom, musíme si splniť aj našu domácu úlohu, aj naše úlohy. A to samozrejme znamená aj liberalizáciu vízového režimu s Kosovom. Ďakujem, Igor Šoltes. Vy ste povedali veľmi dôležitú pripomienku. Pre nás je ako spravodajcov je najdôležitejšie to, že máme veľmi obmedzený priestor v našich správach a vždy čelíme kritike, že sme nespomenuli to či ono. Ale komisia nemá žiadny limit eh, Komisia môže sa rozpísať na 500 stranách. My musíme byť e, zhrňujúci a preto je niekedy ťažké sa vyrovnávať s týmto e, kritikou, že sme nespomenuli každý jeden problém do detajlov. E, dobre, čiže časový rozvrh na Kosovo je rovnaký ako pre správu o Srbsku. To znamená, že dátum na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 30. august a teraz prejdeme na správu Komisie o Albánsku za rok 2018 a teraz dám slovo pánovi Fleckensteinovi. Vážené kolegyne, kolegovia, po, eh, teraz si pripomíname deň, kedy Albánsko sa stalo oficiálnym kandidátom eh, pre vstup do EÚ. Eh, bolo to teda pred 4 rokmi. Pred 4 rokmi bolo teda odporúčané začať e, rokovania s Albánskom a ja ako správodajca vítam e, veľmi toto jasné vyjadrenie a toto odporúčanie naozaj e, s plným presvedčením podporujem. Nerobí to len moja politická skupina, ale aj ďalší kolegovia z iných skupín, z ALDE, z Zelených, a podobne. Spomínam na tých, ktorí mi prišli ako prvý eh, na mysel. V predchádzajúcich diskúciách sme hovorili, že by sme z takejto dôležitej témy nemali robiť stranickú záležitosť. A je to dôležité aj pre Albánsko. Teší ma široká podpora. Albánsko si eh, toto jasné odporúčanie zaslúži teda na zahájenie e, prístupových rokovaní. Aj keď všetci vieme, že všetko nie je ešte také, ako by si to želala vláda, parlament alebo aj my. Poprvé, spomedzi krajín západného e, Balkánu Albánsko sa charakterizuje naozaj stálym pokrokom pri e, realizácii reforiem, ktoré sme od neho požadovali a vo všetkých kľúčových prioritách. Okrem toho realizuje ambicióznu reformu súdnictva, ktorá zachádza nad rámec toho, čo komisia vo svojom stanovisku v roku 2010 k žiadosti Albánska o prístupové rokovania e, stanovila ako podmienku. Um, proces reformy justičného sektora práve prebieha, ukazuje nielen prvé výsledky, ale má to aj e, príjemne ostrašujúci účinok, takže je to dobrý nástroj pre budúcnosť. E, sektor verejnej správy bol reformovaný do veľkej miery, docielené úspechy teraz treba pretavovať do praxe na lokálnej úrovni. Pýtate sa možno, prečo e, takto osobitne vyzdvihujem túto reformu súdnictva. Hovorím to preto, že poprvé politická vôľa pre takto rozsiahlu reformu eh, hovorí o veľkých európskych ambíciách a eh, to sa nevzťahuje len na vládu, ale na celý parlament. Vrátanie opozície e, svojho času, takže všetci v parlamente e, sa toho zúčastnili. Reformy v Albánsku sú dôležitým príkladom aj pre ostatných kandidátov medzičasom a týkajú sa e, našej stratégie pre Západný Balkán ako celku. Reforma súdnictva má pozitívny efekt aj na ostatné kľúčové priority, pretože všetci vieme presne, treba toho ešte veľa urobiť v boji proti korupcii, proti organizovanej kriminalite, ale bez nezávislého súdnictva takýto boj sa vedie ťažko. V mojej správe som sa snažil uviesť body, eh, na ktorých treba ešte pracovať ďalej, napríklad právo na eh, teda pozemkové právo. A chceme, aby viac firiem investovalo v Albánsku treba zabezpečiť, aby tu boli tie potrebné právne predpoklady pre vznik e, dôvery v tejto oblasti. A tu môžeme byť nápomocní aj my. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som jasne povedal, že teda týždeň pred e, zasadnutím rady ve- veľké politické skupiny v Európskom parlamente sa vyjadrili jasne. Rovnako aj komisia. Preto prosíme radu, aby sa nevyhýbala, nestrácala v nejakých pekných formuláciách, ale aby jasne povedala, e, že sa otvoria rokovania s Macedónskom a Albánskom, že sa bude diskutovať o vízovej liberalizácii, o otvorení sa Kosovu a otvorení kapitoly pre Srbsko a Čiernu horu. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolega Fleckenstein, za e, e, váš e, stručný popis správy o Albánsku. Teraz prejdeme k vyjadreniam kolegov. Podľa môjho zoznamu sa hlásia do diskusie kolegovia Kukan, Boštinaru, Šoltes, Haji Georgiu, Sakorafa, Epitideios, To je, myslím, všetko, 6 rečníkov. Takže navrhujem, aby sme obmedzili rečnícky čas na približne 2 minúty. Ako prvý má slovo pán Kukan. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, Knut Fleckenstein za vyvážené eh, posolstvo pokiaľ ide o eh, stav Albánska. Plne podporujem Eh, to želanie, aby sa eh, jasne eh, stanovil dátum, keď by sa otvorili rokovania s Albánskom. Je dôležité, aby sa krajina pohľa ďalej. V celom tomto procese v hre je aj naša dôveryhodnosť, no, pokiaľ ide o tento región. Ako niekto, kto veľa rokov je politicky zainvolovaný do politického úsilia v tejto krajine, môžem potvrdiť, že klíma v albánskej politike sa zmenila, posunula, aj keď je tam ešte veľmi silná politická polarizácia. Vnímame tu konstruktívnejšiu politickú atmosféru v tom zmysle, že veľké politické diskusie sa vracajú do parlamentu. Aj albanskí občania eh, vlastne žiadajú vyššie štandardy od svojich zástupcov. Je to zmena pozitívnym smerom. Hovoríme o reforme súdnictva je to hlboká, robustná reforma, no a potrebuje svoj čas. Nie je to nič jednoduché. Musíme chápať, že implementácia reforiem e, takéhoto rozsahu si naozaj vyžaduje čas. Tu by som e, chcel e, naozaj zablahoželať E, poďakovať aj komisii a ESVČ za poskytovanie podpory Albánsku pri realizácii tejto reformy. Myslím, že si to zasluhuje e, spomenúť, lebo odvedli veľký kus práce. Albánska toho musí ešte veľa urobiť. Súhlasím s pánom spravodajcom. Už spomenul, v ktorých oblastiach tomu nič netreba dodať. A na záver e, zdôrazňujem, politika rozširovania a integračný proces vychádzajúci z podmienenosti je eh, obojstranná, dvojsmerná cesta. Nemali by sme sa stať eh, obeťami politických nálad. Keď podmienky eh, sú splnené, treba, aby sme naše sľuby dodržali. Inak si zahrávame s dôveryhodnosťou EÚ. Mm, teda týka sa to Albánska. Ďakujem, Eduard Kukan Igor Šoltes na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Tiež by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúci návrh e, obsiahnutý v týchto šiestich stranách. Podporujeme takmer všetky body, ale v tomto štádiu e, sa chcem len slušne vyradiť, vyradiť, vyjadriť k oceku 28. Spomína sa tu škoda v súvislosti e, s vodnou e, elektrárňou, ktorá sa budovala, ale tiež e, by sme boli radi, keby sa to ešte upresnilo, aby sme použili silnejšiu formuláciu. Viac než 40 takýchto projektov v chránených oblastiach sa nachádza a to je neakceptovateľné. Voláme teda po ochrane rieky Vioso, chránení eh, teda celého povodia rieky, zrušenie eh, projektov eh, v jej povodí. Samozrejme sme za obnoviteľné zdroje a za vodnú energiu vo všeobecnosti, ale viac než 2800 projektov vodných elektrární sa pripravuje, ale sú to dôlež- zaujímavé e, investície aj pre e, banky, aj, aj pre európske banky, ale tieto by nemali investovať do projektov v chránených oblastiach alebo do projektov, kde e, sa vlastne nezohľadňuje socioekonomický alebo environmentálny dopad projektu. Ďakujem, Igor Šoltes, teraz pán Hadži Georgiu Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja osobne pánovi Fleckensteinovi za jeho prácu. Dúfam, že môžeme mať dobrú spoluprácu s dobrým výsledkom. Je to v zmysle Albánska. Táto krajina e urobila dôležité kroky, ale e, treba pokračovať ďalej a zrýchliť celý proces a hlavne dodržiavanie kodanských kritérií. To e, je veľmi dôležité pre každý štát. Politický dialog a zdravá demokracia, kedy sa rešpektuje aj opačný názor a dodržiavajú zákony a postupy, to sú základné kritéria, ktoré musí splňať každý členský štát EÚ. Avšak udalosti ako e, v decembri minulého roka v parlamente v Albánsku tie nenapomáhajú a nie je to vhodné pre nejaký štát, ktorý by e, chcel pristúpiť do EÚ. Organizovaná e, kriminalita, boj, obchodovanie s ľuďmi, drogy, toto sú oblasti, kde musí Albánsko príjmať opatrenia sloboda prejavu, nezávislosť médií, novinárov, tam Albánsko musí urobiť ešte veľa. Veľa v oblasti eh, menšinových práv, eh, ľudských práv, aby nedochádzalo eh, k vyčlenovaniu. Želáme si Albánsko, ktoré by spolupracovalo so susednými krajinami na základe solidarity, krajinu, ktorá by dodržiavala eh, záväzky, eh, ktorým sa zaviazala. V rámci toho treba riešiť aj problémy, eh, územné požiadavky voči členským štá- susedným štátom, tak ako to spomenul aj predseda Juncker počas svojej návštevy. A k pozmeňovacím návrhom verím, že sa nám podarí veci nasperovať správnym smerom. Ďakujem. A teraz by sme prešli k pánovi Epitidejosovi. Ďakujem pekne, pán predseda. rozhodnutie rady začať prístupové rokovania s Albánskom Eh, musí zohľadniť určité eh, parametre, ktoré sa spomínajú v správe, faktory, ktoré už spomenuli predrečníci. Chcem sa eh, vťahovať na dva body v mojom príspevku. Poprvé, z politického pohľadu porušovanie ľudských práv a hlavne gréckých menšín, ku ktorým dochádza v Albánsku. O tomto máme veľmi veľa informácií, máme veľa príkladov v tejto oblasti. Režim sa snaží pomocou rôznych e, právnych metód okliešťovať e, práva menšín, aj majetkové práva, obzvlášť v e, častiach prímorských. Ide to smerom k organizovanému zločinu alebo zahraničným investorom, táto pôda a pozemky Treba e, sa tiež zabrať aj vzťahmi so susednými krajinami. Ak sa vyriešia problémy v tejto sfére, e, tak e, Albánsko sa bude môcť stať členom EÚ. Ďakujem kolega Epitidejos, pán Boštinaru na dve minúty. Kolegovia, Vyzývam vás, eh, vyzývam vás, aby sme si pripomenuli, eh, kam sme sa pohli od roku 2014, keď sme začali diskutovať o Albánsku, aké kontroverzné diskusie o Albánsku eh, vtedy boli, aký to bol silný boj medzi minimálne dvoma blokmi SND a EPP. A teraz zdá sa, že vďaka Knutovi tu máme dosť konsenzuálnu správu a to je výnimočné a e, vychádza to v prvom rade z pokroku, ktoré docelilo Albánsko. Albánci by mali byť na tento pokrok hrdí a preto plne podporujem e, apel, aby rada stanovila dátum pre začanie rokovaní s Albánskom. E, chcem privítať to, že Albánsko e, sa zosúladilo s e, bezpečnostnou a zahraničnou politikou Európskej únie, to e, je vynimočné, je to pozvánkou pre ostatné krajiny, aby učinili to isté. Albánsko zohráva veľmi pozitívnu regionálnu úroveň, úlohu. Média nie sú vždy priateľské voči Albánsku. Spomínajú úlohu premiéra aj vládu regionálne. Pán predseda, my v parlamente e, e, sme e, si uvedomujeme, že výsledok v Albánsku sa docielil vďaka kooperácii v, v albánskom parlamente. Je tu otázku medzi Albánskom a Severným Macedónskom a preto chcem ešte raz vyzvať našich kolegov, aby eh, pokračovali v tejto línii, v takejto dobrej podpore, pretože tu máme ďalší eh, príklad, kedy musíme povedať eh, našim cerským stranám v regióne, že sú tu určité červené línie. Takýmto, takouto líniou je teraz Severné Macedónsko. Musíme povedať našim kolegom z našich cestierských strán, že sú určité línie, ktoré sa nemôžu prekročiť, ak sa prekročia tak e, potom budem musieť nasledovať v našich politických e, skupinách aj príslušné rozhodnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Boštináru. A na záver pani Sakorafa. Ďakujem pekne. Pán Fleckenstein, e, predložili ste tu veľmi vyváženú správu na tému Albánska. Napriek tomu hovoríme teraz o Ehm, predbežných predpokladoch. Eh, chcel by som spomenúť jeden z nich zo správy práva menší. Spomenul to už eh, jeden z predrečníkov. Eh, Povedalo sa právom, že Albánsko musí pracovať aj na teda zvyšovaní, teda zlepšovaní v iných oblastiach. Ale vy tu nehovoríte konkrétne o najväčšej menšine, gréckej menšine. Minulý rok sa prijal zákon na ochranu menšín v Albánsku, ale namiesto toho, aby tento zákon chránil práva menšín podľa európskych štandardov a vzorov, ešte stále sa tu vychádza z predchádzajúceho režimu, takže vlastne to predstavuje krok späť grécka menšina. Ešte stále sú tu problémy e, vôbec e, sa len priznať k nej, môcť používať vo verejnom živote. Grécky jazyk je nevyriešená aj otázka vlastníctva. Sú regióny e, s početnou gréckou menšinou, viete to určite. Sú tu problémy, spomenul to aj kolega. Minulý rok E, tu boli zásahy voči členom greckej menšiny, boli porušené menšinové práva a albánska vláda prijala opatrenia, e, ktoré e, spôsobili okrešenie práv gréckej menšiny v oblasti Chimara, kde je historická prítomnosť Grékov a aj e, v prípade e, občianskej iniciatívy e, tam sa porušili práva menšín. Ďakujem pekne. Už sa nehlási nikto ďalší do diskusie. Slovo má teraz pán Luis Kalabera z Európskej komisie. Ďakujem pekne, aby som na úvod rada povedala, že komisia má menšie obmedzenia, čo sa týka počtu, počtu strán máme limit e, z hľadiska prekladu, ale e, že správy sú dlhšie, ale e, dôležité nie je, nie je počet strán, ale jednota signálov, čo ukazuje že sú správy o, z hľadiska hlavných aspektov, ktoré treba komunikovať. No a preto by som rada poďakoval pánu Flagensteinovi za návrh uznesenia a rovnako by som chcela vyjadriť Ďakujem za jasný, jasnú podporu aj celému Európskom parlamentu e, za pozitívne odporúčania. Komisia otvorila voňa s Albánskom. Ja by som rada zopakovala, že keďže štatút kandidátskej krajiny Albánsko dostal v roku 2014, odvtedy Albánsko prijalo veľmi dôležité reformy a dosahuje veľký pokrok vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s piatimi kľúčovými prioritami. No a preto myslím, že tieto odporúčania sú veľmi dobre odôvodnené a súhlasíme s nimi. Ešte by som chcel povedať, že sami všetci chápeme, že treba, aby pokrok pokračoval. No a preto si veľmi vážime návrh uznesenia. Predstavuje veľmi stabilné odporúčania a bude to dôležité dôležitých dopad na rôzne sféry v Albánsku. Aby som ešte rada uviedla, ktoré veci, ktoré konkrétne vítame. Návrh uznesenia sa venuje reforme súdnictva, si ja veľkú úlohu hľadňu medzinárodnému monitoringu, pokračovanie politického dialógu medzi všetkými stranami reformnej agendy, Hm, čiže sme sa pokroku z hľadiska právneho štátu a boj proti organizovanému zločinu, hm, aby boli, sa bojovali ďalej za zaručenie základných práv, ako aj zaručenie majetkových práv. No a ja som veľmi rada, že žiadate o podporu aktivít regionálnej kancelárie pre spoluprácu mládeže. A to je dôležité tak na to, aby mládež z celého regiónu spolupracovala a maximalizovala šance na zmiernenie a hľadela do budúcnosti a nie do minulosti. My sme veľmi vďační pánu Fleckensteinovi a rovnako všetkým poslancom Európskeho parlamentu a všetkým ostatným, ktorí prispeli k tejto správe. Ďakujeme pekne. Knut Fleckenstein na záver pán predseda. Ja vám vyhoviem a zdá sa toho, všetko už bolo povedané, no a veľmi rýchlo. Vypracujeme spoločný dokument a dúfam, že rada budúci týždeň bude tiež rovnako jednotná a jednoznačná. Ďakujem pekne, Knut Fleckenstein. Časový harmonogram je rovnaký ako v prípade správ o Kosové a Srbsku 30. august 11.00 je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Kolegyne, kolegovia, predtým, než ukončíme prvú časť nášho zasadnutia, dovolte mi pripomenúť vám, a práve som to spočítal, je tu len 7 poslancov výboru z tých 70, je to tých uh, najlepších, ale povedzte kolegom, že máme spoločné zasadnutie s výborom Libe v PHS 3050O 14.30 do 15.30. Potom sa uskutoční rozšírené predsedníctvo s zatvorenými dverami od príprava na stretnutie s pani Mogherini a potom od 16.30 do 17.30 sa stretneme s zástupcom ministra zahraničných vecí Iránu. Tuto v tejto miestnosti. Ja, budete informovaní tiež o tom, že zajtra doplní sa jeden bod na našu, náš program Situáciu modlasku Kišinové. A teraz vám želám dobrú chuť a ďakujem za dobré diskusie o Srbsku, Kosove a Albánsku. So, I'm going to go on Serbian television and then...